Mr. you have the floor when you want it. Ehm, dostávate slovo, pán Reda, ako prvý v rámci vysvetlenia hlasovania. On, on Provera. K správe Provera. Could you switch on your micro? Prosím, so zapnutým mikrofónom. I guess it's there. Teraz už by to malo byť v poriadku. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o nepokoje v Tunisku a v Egypte a v mnohých ďalších arabských krajinách, to všetko viedlo k tomu, že došlo k masívnym migračným tokom do Európy. Je to veľká výzva pre Európu. Musíme mať jasno v tom, že s touto situáciou sa treba vysporiadať a musíme to robiť spoločne, spoločne sa s tým vysporiadať v solidarite, e, navzájom sa musíme postarať o tom, aby táto výzva sa vyriešila v spoločnom rámci, ktorý tu máme. Tlak prichádza zvonka a mňa teší, že tu v parlamente sa prijíma politika na to, aby sme tieto migračné toky riešili. Veľmi ma teší aj rozhodnutie parlamentu posilniť úlohu Frontexu. Naozaj sme sa za to intenzívne ako liberáli zas, zas, zasadzovali. Kríza v Severnej e, Afrike. Frontex nám teraz naozaj môže ukázať, zvládnuť tieto toky. Chýba nám e, chýbajú nám prostriedky k, rýchlejšiemu zasadzovaniu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Arlaky ako ďalší. Nech sa páči, máte minútu. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu, pretože je to prvý krok smer, smerom k európskej migračnej politike. Je dôležité, aby Európsky parlament presadil svoj hlas, pretože sa tu historicky hovorí o návale utečencov a azylov, žiadateľov o azyl z juhu. My nebudeme zaplavení miliónmi ľudí, ktorí e, unikajú pred e, politickým útlakom a chutopou. Niektorí sa obávajú, že žiadatelia o azyl prichádza, bude, budú prichádzať e, vo veľkom počte a zaťažia naše sociálne systémy ale nepo, nie je to podložené faktami. Tí, ktorí žiadajú o azyl, eh, ich počet eh, klesol o 40 za poslednú dekádu eh, v súlade so štatistickými údajmi OSN. Teraz pán Jakolino na minútu. Prezident, anch'io ho sostenuto e votato questo pán predseda. Ja som takisto podporoval túto agendu a hlasovala som za správu pána kolegu Proveru, pretože si myslím, že to je veľmi rozhodujúci krok smerom dopredu, smerom k solidarite. Takto je to uvedené aj v článku 80, kde ide o členské štáty a e, štáty v rámci Európy a kde ide o tých, ktorí sa teraz nachádzajú vo veľkých problémoch a toto sa týka predovšetkým aj um, Severnej Afriky. Ide o medzinárodné právo, bilaterálne uh, vzťahy, ale aj bilaterálne vzťahy. Um, pretože tu je potrebné v tomto procese sa postarať o, o uh, udržateľné vzťahy a to s ohľadom aj na podporu podporu hospodárskeho rozvoja, tak aby sme tam dosiahli udržateľný rozvoj v týchto krajinách. Ďakujem, hovorí ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že kvôli nestabilite je tu skutočná výzva, ktorú predstavujú migračné toky. Hovoríme o jednotlivcoch a ich osudoch a každý osud je jedinečný, sú zúfalí, preto prichádzajú do EU za niečím lepším. Musíme prejaviť e, naozaj e, súcit a musíme e, zaručiť vlastne úspech. My sme vytvorili mier, stabilitu ale migrácia je výzvou, pretože je to nákladné, keď prichádzajú tisícky napríklad na Lampedúzu, pretože potom sa vonkajšie záležitosti stávajú vnútornými e, záležitosťami. Rozvojová pomoc nestačí, potrebujeme proaktívny plán pre Európu, ktorý bude zahraňať regionálnu spoluprácu, bezpečnosť, obchodné politiky, klimatické zmeny, ľudské práv, ochranu ľudských práv a, a myslím, že toto je jediná cesta vopred. Ďakujem pekne, pán Fidanza. Grazie, presidente. Le dibattito europeo sui flussi migratori. Ďakujem, pán predseda. Európska diskusia o migračných prúdoch ehm, z toho vyplýva následovne, aké problémy môže mať e, Taliansko, keď máme niekoľko 10 tisíc utečencov, ktoré musíme prijať. Ale je to aspekt, ktorý prehľadáme, pretože veľká časť týchto migrantov chce ísť, e, chce pokračovať ďalej do iných európskych krajín, pretože za posledné dva roky prišli na talianské pobrežie viac ako 4 tisíc e, ľudí a, a teraz je to viac ako 20 tisíc. Takže Taliansko predstavuje skutočne taký veľký kotol, ktorý je pod vysokým tlakom a e, migračné toky nekončia. Francúzsko um, posiela migrantov naspäť, pretože nemajú žiadne povolanie k pobytu. My to jednoducho musíme e, takto preverovať, ale takisto musíme byť e, činní na európskej úrovni, tak aby sme vyriešili tejto, tento problém. Ako môžeme postupovať? Toto je prvý test a, a preto som hlasovala za tento text. Pani, Pani Sinclair s faktickou pripomienkou. Ďakujem pekne, pán predseda. Pripomienka k rokovaciemu e, poriadku. Sme v snemovni, kde sa má diskutovať a máme si prejavovať e, rešpekt, ale keď máte dvoch predsedov strán, ktorí majú súkromný rozhovor a ostatní e, sa snažia vysvetliť hlasovanie, aký je to signál Um, Ďakujem pekne. Pán Dol, pán Šulc, bol som poprosený o to, aby ste vy išli príkladom tejto snemovne. Ďakujem. Pán Ujas. Grazie, prezidente. Providente. Ďakujem, pán predseda. Opatrenia, ktoré sme dnes schválili, ty nám poskytujú trochu viac jasnosti vo veci migračných tokov a tu ide predovšetkým o opatrenia Frontextu, ktoré sú v popredí. Ja si myslím, že toto musíme hodnotiť veľmi pozitívne a v tomto zmysle takisto aj to hlasovanie. Myslím si, že e, tieto pozície môžu potom byť prijaté aj členskými štátmi, pretože európske inštitúcie, o tie ide ale ide aj politiku jednotlivých štátov Európskej únie a táto jasnosť, táto transparentnosť, táto doteraz nebola e, realizovaná všetkými členskými štátmi práve v tejto oblasti. Talianská vláda sa takým otázným spôsobom vyrovnávala so situáciou. V Lampeduze sú tisícky migrantov, ktorí boli ponechaní sami na seba a tá solidarita, ktorá by sa mala, ktorá by mala ísť nielen ľudsky, ale aj vecne a mala by byť bezprostredne poskytovaná a to viac ako bolo tomu doteraz. My si musíme v tomto zmysle uh, túto uh, otázku riešiť a nie len po tej právnej otázke. Pán Muskadiny, ďakujem, pán predseda. Pokiaľ by to bolo tak, že mnohé migračné toky sú spôsobované nestabilnou situáciou aj, a to aj na základe náš, nášho používania, že definície nestabilná situácia. My e, si pod tým predstavujeme nekoordinované, nekoordinované využitie násilia, občianske vojny a obdobné, tak potom je potrebné, aby sme postupovali ešte ďalej. E, tu nie je na mieste mlčanie Európskej únie. Uh, pretože tá snaha mať slobodu vedie práve k takýmto, takýmto e, dopadom. My musíme urobiť opatrenia a musíme e, takisto monitorovať, čo vedie k takéto nestabilnej situácii otázka, čo sa deje v Líbii a v Afrike. To, tu sa ukázalo, že, to nebola, že tu vlastne nebola žiadna e, zahraničná politika Európskej únie. Tieto krajiny museli postupovať sami a bol to skutočne e, smutné divadlo, ktoré ponúkli e, ľuďom a svetu. A my sme neboli v stave ponúknuť politiku, ktorá by zabezpečila prijatie utečencov a toto sa robilo doteraz len obmedzenie voči tým potrebám aj na Lampedusu. Sme nenašli poriadnu odpoveď a preto síce súhlasím s takýmito opatreniami, ale Európska únia by sa mala skutočne e, koncentrovať na európsku politiku, ktorá by dostala výzvam, ktoré sú pred nami. Pán Faník. Ďakujem, pán predseda. Áno, ja som sa zdržal pri uh, hlasovaní o tejto správe, pretože za prvé eh, táto správa nie je taká jednoznačná, hovorí sa tu o všetkom možnom, navrhuje sa všetko možné, ale možno, že eh, niekedy, niekedy sú tu aj rozumné veci, ale v podstate je to správa, ktorá je politicky korektná ale v žiadnej vete, v žiadnom oceku sa nehovorí o nových masových migráciách eh, do eh, na kontinent Európa, ktorý už je tak či tak eh, preľudnený. A táto masívna migrácia sa vôbec nespochybňuje. Um, takže väčšina Flámov nechce žiadnu novú migráciu, a to vôbec nie z krajín, ktorých kultúra a a náboženstvo obsahujú hodnoty, ktoré idú proti našim hodnotám. A preto je e, dôležité, aby Európsky parlament počúval aj z nás svojich e, občanov. Pani kolaca Vilt. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, musíme prijať krátkodobé opatrenia a vyriešiť humanitárnu krízu v Stredom mori, zaručiť dôstojnosť e, tých ľudí, ktoré sa to týka. Musí na to slúžiť aj Frontex. Potrebujeme aj dlhodobú víziu na to, aby sme sa vyhli problémom, ktoré vedú k migračným tokom, aby sme vytvárali pracovné miesta v krajinách pôvodu týchto ľudí. EÚ má obchodné politiky a je to kľúčový nástroj. A myslím, že je na čase zlepšiť otvorenosť našich trhov a treba začať pri krajinách, akými sú Egypt a Tunisko a treba uh, hovoriť aj o uh, regionálnych obchodných vzťahoch. Máme príklad Turecka. Je to uh, úspech tá colná únia a podporilo to tie potrebné reformy, ktoré idú aj v záujme demokracie. Naozaj musíme prestať hovoriť len o e, colných úniách a e, prejsť k činom, teda mať aj dohody o voľnom obchode s tými krajinami, ktoré sa reformujú. A v závere chcem povedať, že mm, apelujeme na radu, aby čo najskôr schválila dohovor o e, pán európskych e, cestách pôvodu. Ďakujem pekne. Pán Hahn. Pán predseda, táto správa vychádza z nesprávnej myšlienky, teda, že imigrácia je výsledkom zúfalstva a chudoby. Je to možno, že e, povrchne e, správne, ale inak vieme, že väčšinou je to kvôli rastúcim požiadavkám a bohatstvu. E, tie toky z Tuniska prišli potom, ako bola nastolená demokracia, ako bolo, a bola u, ukončená e, predchádzajúca situácia. E, pravdou je, že v EÚ sme vytvorili situáciu, kedy Máme dlhodobú štruktúrálnu nezamestnanosť a pritom musíme stále dovážať pracovnú silu. U nás v Spojenom kráľovstve viac ako 4 milióny ľudí sú buď e, bez práce alebo práce neschopní a každý mesiac privážame ľudí z celého sveta, aby e, odvádzali tú prácu, ktorú neodvádzajú tí, ktorí sa rodia u nás. E, my sme naozaj vynaložili milióny na napríklad neschopných e, pracovníkov a chceme e, ľudí zachrániť z takejto situácie, tak to nie je e, zahraničná politika, ale reforma u nás. Ďakujem pekne, pán Kamal na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Jeden faktor, ktorý sa často ignoruje, keď hovoríme o migrácii, je to, že často je veľmi ťažké pre tých, ktorí idú z jednej krajiny do druhej e, v ťažkých okolnostiach. E, predstavte si, aké to musí byť nechať, e, zanechať rodinu, sociálne vzťahy priateľov a neviete, či ich ešte niekedy uvidíte, alebo kedy ich uvidíte. A prečo odchádzajú a prichádzajú za lepšími príležitosťami na západ. E, často je to preto, že unikajú pred e, e, ťažkými podmienkami a pred vládami, ktoré už nie sú schopné vzbudiť v nich dôveru. Musíme sa pozrieť na naše politiky, napríklad spoločná politika rybolovu. Tu sa podporuje plienenie morí na africkom pobreží. E, sú to veľké lode a kvôli tomu e, malí rybári už nemajú prácu a preto sa snažia imigrovať. E, my sa snažíme udržať skorumpované vlády pri moci a aj kvôli tomu ľudia odchádzajú k nám. Musíme sa na tým zamyslieť, musíme pochopiť, že pre e, miestnych ľudí je to ťažké a musíme im naozaj pomôcť, aby mohli ostať vo svojich krajinách. Teraz prechádzame k správe Jegle, najskôr pán Rude. Ďakujem pekne. Pre liberálov je samozrejme rozhodujúce, že že chceme e, chrániť nielen ženy v polnohospodárstve, ale naopak aj e, mužov, ktorí sú v povedeckých oblastiach. Potrebujeme posilnenú polnohospodárskú politiku, kvalitné výrobky. Ak to chceme všetko zabezpečiť, tak musíme pomôcť aj tejto oblasti, ktorá vytvára pracovné miesta, ale ktorá, e, ktorá znamená veľa pre rodinnú politiku. A tu, tu treba prispievať k, k vývoju, nevytvárať ďalšie nové neprirodzené kvóty, a e, náklady. A preto je táto správa veľmi dôležitá a je to jasný signál smerom k tomu, že aj tu žena zohráva veľmi dôležitú e, úlohu. Ďakujeme. Pán Pirillo, na minútu nech sa páči. V polnohospodárskej oblasti na vidieku zohrávali ženy vždy veľmi dôležitú úlohu tá úloha e, e, bola vždy dôležitá. 42 pracovných síl a napriek týmto percentám e, je tomu tak, že nie sú dobre zastúpené v, v odborových organizáciách a sú diskriminované v oblasti rozhodovania. Je množstvo sektorov, kde by sa úloha žien dala zlepšiť, napríklad aj e, tak, aby sa zlepšila ich sociálna ochrana. Európske inštitúcie by tu mali konať, aby sa odstránila táto nerovnomernosť. Sektor by sme mali kontrolovať, preverovať a mali by sme čosi urobiť pre úlohu týchto žien e, v, tej, v tejto oblasti. Podporil som uznesenie, pretože ide tu aj o otázku úniku z vidieku, ide tu aj o to, že treba zachovať zamestnanosť treba mať strategickú podporu, potrebujeme zodpovedajúcu infraštruktúru a príslušné služby, ktoré e, zodpovedajú modernému životu. To všetko treba na vidieku vytvoriť. Ďakujem, pán predseda. Pracovná situácia práve na vidieku sa cez prostredníctvom spoločenských zmien, zmenou sociálnych štruktúr e, Eh, demografickými zmenami. To všetko sa zmenilo, ale keď sa budeme pozerať na, eh, a posunúť ďalej v inováciách na vidieku, tak musíme intenzívnejšie ako doteraz eh, prispôsobovať týmto tendenciám. Tie realite týkajúce sa žien na vidieku sa samozrejme výrazne zmenili ženy ako jednotlivci i v zoskupeniach spolu sa podielali na stvárnení týchto politik. Myslím si, že práve túto skutočnosť pani spravodajkyňa dobre vyzdvihla v svojej práci a považujem preto túto správu za veľmi dôležitú, pretože keď e, vidieckú oblasť chceme rozvinúť. Nejde len o infraštruktúry, nejde len o životný priestor pre turistiku, ide aj o to, aby aj rodiny sa opätovne mohli e, e, usadzovať a sem patria samozrejme aj ženy. Ďakujem. Teraz má slovo pán Vojčechovský. Ďakujem veľmi pekne. Ja som podporoval um, správu pani Egle. Medzi nimi aj preto, že poukazuje na skutočnosť, aby sa zabezpečili uh, určité finančné prostriedky na um, agrárnu politiku. Um, nie môžeme šetriť európskymi peniazmi na účet, na úkor agrárnej politiky, pretože pokiaľ európske rolníctvo nedostane príslušnú príslušnú pomoc, tak bude veľmi ťažko takisto aj stimulovať ženy, aby pracovali v tejto oblasti. Bude veľmi ťažké realizovať ciele tejto politiky, ktorými je zabezpečenie, teda potrebné zaručenie potrebné bezpečnosti a všetky ďalšie. A preto apelujeme ešte raz, aby sa v Európskej únii nešetrilo na účet spoločnej agrárnej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože umožňuje bojovať eh, proti neviditeľným príspevkom žien vo vidieckých oblastiach. Bez toho by e, dnes už asi neexistovala hospodárska činnosť vo vidieckých oblastiach. Treba skutočné sociálne uznanie vo forme dávok. E, spoločná polnospodárska politika musí e, zahrňať rodový rozmer taktiež musí e, financovať rôzne služby, napríklad e, posilňovanie a e, revitalizáciu vidieckých oblastí. Ide o to zlepšiť životné podmienky a na to treba uznať úlohu žien v produktívnom sektore, ale aj pri poskytovaní starostlivosti pre závislé osoby alebo pre deti. Ďakujem pekne pani Muscardini teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. E, napriek tomu, že 42 žien e, pracuje v polnospodárstve, 29 e, polnospodárských podnikov predstavujú ženy alebo sú e, riadené e, ženmi, ale ich zastúpenie v združeniach je skoro nulové, neodzrkadluje to ich váhu, to nie je normálne. EÚ teda musí dať väčší priestor ženám e, hlavne vo vidieckých oblastiach, musia byť nájdené vhodné riešenia na zohľadnenie ich hospodárskej činnosti. Musí tu byť rovnosť zaobchádzania, rovnosť pohlavy, e, ochrana matiek, uznanie špecifických úloh e, žien. V polnospodárstve treba zlepšiť e, ďalšie e, vzdelávanie. No, na tomto musíme trvať. Súhlasíme teda so spravodajkyňou, treba zlepšiť pracovné podmienky, e, žien treba zlepšiť aj ich zastúpenie na všetkých úrovniach, treba taktiež podporiť akúkoľvek e, sociálnu ochranu pre ženy, ktoré pracujú. Treba zreformovať SPP. Mm, nevieme si predstaviť e, jasnú budúcnosť bez toho, aby sme sa venovali e, polnospodárstvu. Ďakujem pekne teraz pán Hanan. Neviem, či si pamätáte na uh, seriál Life on Mars, život na Marse a uh, tam je policaj katapultovaný späť do začiatku 18. storočia. Ja som sa cítil tak ako on, keď som sa pozrel na hlasovací zoznam dnes. E, e, ex, e, vývozné náhrady pre e, zvýhodnené podniky, e, podniky v Polsku. Naozaj časy sú ťažké aj pre Spojené kráľovstvo stagnuje rast, je tu vysoká miera nezamestnanosti E, stáva sa to preto, že sú tu nesprávne politiky, hlavne myšlienka, e, že si e, vlády môžu vyberať šampiónov a to prostredníctvom pre rozdelenia prostriedkov. 27 členských krajín už je ďalej, ale EÚ nie. My sme ešte stále v tom svete, kde berieme peniaze daňovníkom a dávame ich vyhodňovanými skupinami. My totiž to nerobíme to, e, čo vie EÚ najlepšie. E, treba ľuďom ukázať to, čo majú vidieť. Ďakujem pekne, pani Záborská. E, ďakujem vám. chce zlepšiť postavenie žien na vidieku. Ženu však žiaľ vníma len ako pracovníčku či podnikateľku nevidí ženu v úlohe matky ani hodnotu neformálnej a teda neplatenej práce žien. Ku blahobytu spoločnosti však významne prispieva aj práca žien matiek v domácnosti a pri starostlivosti o odkázaných členov rodiny. táto práca tvorí v európskych štátoch až eh. tretinu hdp no my sa stále tvárime že neexistuje. namiesto uznania tohto prínosu jednoznačne jednostranne tlačíme na ženy aby sa zamestnali a začali podnikať pritom práve v poľnohospodárstve a na vidieku by ocenenie neformálnej práce žien viedlo k vyššej kvalite života rodín a komunít. ďakujem pekne. toto je koniec vysvetlenia hlasovania a teraz prejdeme k správe marinescu a prvý rečník je pán rühle. máte slovo nech sa páči det bør altid være op til hvert enkelt medlemsland at bestemme sit eget energimiks og på den baggrund så er det også naturligt at hvert enkelt Každý by mal určiť svoje vlastné zloženie energetického mixu, ale keď hovoríme o týchto jadrových elektrárniach, tak každý má možnosť to sám riešiť, ale vidíme vývoj v iných krajinách a vidíme, že sú tu elektrárne, ktoré nesplňajú uh, E, normy a preto musia byť príslušne vyraďované. A plánovanie, ktoré máme, sa zatiaľ nezrealizovalo. A teraz sa musíme koncentrovať, aby sme do roku 2013 použili 3 miliardy eur na správne riešenie týchto zariadení ale plánovanie nie je v poriadku a komisia by mala predložiť plán efektívnosti týchto opatrení. Ide o to, aby e, krajiny ukázali, že naozaj tieto prostriedky príslušne využívajú. Pán Kozlik? Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, stený parlament

napríklad slovensko pod politickým tlakom európskej únie odstavilo v rokoch two thousand and six two thousand and eight dva plne zrekonštruované bloky jadrovej elektrárne jasovské bohunice. podľa záverov medzinárodnej atómovej komisie spĺňali všetky bezpečnostné kritériá. hospodárske dopady tohto kroku sú značné a budú ďalej násobené aj dlhodobými vysokými nákladmi na plnú odstávku týchto zariadení európska únia bude musieť rátať s podpornými zdrojmi pre odstávku jadrových elektrární aj v rámci finančného výhľadu na roky two thousand and thirteen two thousand and twenty ďakujem. a teraz pán Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, čo sa teraz stalo v Japonsku, tak energetická politika a energetická bezpečnosť sú skutočne horúcou otázkou, kľúčou otázkou všade na svete. Nešťastie vo Fukushime ukázalo, koľko práce treba venovať na vytvorenie bezpečnej sieti šetrnej voči životnému prostrediu. To sa netýka len Ázie, ale celého e, sveta. Ak by sme mali všetky jadrové elektrárne z bezpečnostných dôvodov zavrieť, tak by sme to mali urobiť rýchlo a efektívne. Mali by sme zabezpečiť, že sa zohľadnia všetky úsilia na vytvorenie e, bezpečných zdrojov energie a bezpečnosť má byť našim hlavným cieľom. Komino? Áno. Ďakujem veľmi pekne. Takáto správa, ako bola správa e, kolegu Marineska, sa môže predniesť len v situácii, ako bola dnešná situácia, keď súcitíme s situáciou okolo Fukushimy Dokument je vyvážený a e, opatrný a preto som ho podporil. Pokiaľ ide o Litvu, Slovinsko, Bulharsko, tak potrebujeme im poskytovať konzistentnú podporu, avšak ďalšie aktivity treba tiež implementovať, aby sme zaručili jadrovú bezpečnosť. Tu si nemôžeme dovoliť žiadnu chybu. A to sú dôvody všetkým veľmi známe. Financujúce programy už máme nejakú dobu a ja dúfam, že tá, e, táto snaha bude úspešná. Ďakujem. A teraz pán Bateloci. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia. ten argument týkajúci sa poskytnutia dostatočných prostriedkov na desaktiváciu z jadrových zariadení už bol vlastne zapracovaný do zákonov EÚ o e, odstavení týchto jadrových prevádzok a je veľmi aktuálny, keďže e, vnímame túto situáciu, aká je pánovi Marineskovi sme vyjadrili našu podporu v niektorých prípadoch, keď sa plnia pravidla EÚ, pokiaľ ide o dezaktiváciu týchto, de, pardon, deaktiváciu týchto e, zariadení. E, tiež musí existovať kontrolný mechanizmus pre e, stovky jadrových zariadení, ktoré existujú v Európe. Je mnoho jadrových reaktorov, e, ktoré bude treba čoskoro deaktivovať a bude treba zaručiť, že tieto mechanizmy budú e, plne funkčné a e, budú mať dostatočné finančné zdroje. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja som podporil túto správu. Som e, proti jadrovej energie a myslím si, že vyradenie týchto jadrových e, zariadení z prevádzok je dobré pre celú EÚ a dúfam, že nebudeme mať už žiadne nové jadrové elektrárne. Riadenie jadrových elektrární pre civilné účely v Európe je momentálne vychádza zo zastaralých technológií. Naša jadrová bezpečnosť je len teoretická a všetko funguje len e, pokým sa niečo nepokazí. Naša dohoda je už 50 rokov stará a vtedy nebral do úvahy žiadne e, udalosti, ktoré sa stávajú dnes, známka teroristické činy alebo ďalšie nepredvídateľné udalosti a katastrofy sa tiež odohrávajú. Vieme, že k ním dochádza. A e, tuto už skončím. Ďakujem. Pán Mesároš, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Slovensko um, bolo zasiahnuté uh, týmto návrhom v našej predstupovej dohode. dohode my sme sa zaviazali deaktivovať do roku 2013 našu jadrovú elektráreň a EÚ prislúbila finančnú pomoc. Uh, sú tu len limitované skúsenosti v EÚ, čo sa týka deaktivácie a vyraďovania z prevádzky jadrových zariadení. Môže dochádzať k rôznym e, nepredvídateľným udalostiam a preto samozrejme musíme zlepšovať technológiu a bezpečnosť. Potrebujeme dostatočné finančné prostriedky, aby sme mohli bezpečne vyradiť túto elektráreň z prevádzky skúsenosti môžu byť využité e, aj v prípade ďalších jadrových elektrární, ktoré prichádzajú ku koncu svojej životnosti. Tento projekt sa musí čo najskôr ukončiť a môžeme naďalej využiť tieto skúsenosti. Ďakujem, pán Temopolus. Milí kolegovia, e, k správe Marinesku Eh, chcem povedať, že v juhovýchodnej Európe a vo východnej Európe máme ťažké dedičstvo jadrových elektrární. Máme 20-ročné eh, elektrárne, ktoré stoja už milióny eur, ktoré sa vynakladajú na ich modernizáciu ide o, o dotácie jadrovej e, lobby a znovu sa dokázalo vo Fukushima, že tieto reaktory treba odstaviť, vyradiť z prevádzky. Na nešťastie tieto dotácie sa nebrali do úvahy, pokiaľ ide o fungovanie týchto reaktorov. Ide teda o dotácie sektora e, energetickej produkcie, ktorá je veľmi nebezpečná. Musíme zmeniť tieto dotácie, na transformáciu reaktorov, ktoré nie sú e, bezpečné a namiesto toho ich vynaložiť na ich odstavenie. Ide e, o financovanie e, napríklad ITERu a iných sektorov. Musíme odkloniť fondy, ktoré sú určené na štúdie, na výstavbu nových reaktorov, na hospodárstvo, ktoré je založené 100% na obnoviteľných zdrojov. Ďakujem pani Morkonéty Mikoleniene. Vítam správu a chcela by som zdôrazniť, že Litva spolu so Slovenskom a Bulharskom implementovali svoje povinnosti ktoré existovali v rámci prístupových zmluv a odstavili svoje staré reaktory. Väčšina projektov spojených s jadrovými elektrárňami sa implementovalo. Avšak existuje veľa ťažkostí ešte stále a dúfame, že postavíme pred súd tie subjekty, ktoré si neurobili dostatočne a adekvátne svoju prácu a tiež chceme rokovať o najlepších podmienkach, pokiaľ ide o výstavbu nových jadrových kapacít. Súhlasím, že musíme využiť zdroje e, čo najtransparentnejšie a ja by som chcela poukázať e, a upozorniť kolegov na e, elektrárne, ktoré sa majú ešte len vybudovať na hraniciach s Bieloruskou a v tomto regióne. Ďakujem vysvetlenie hlasovania k správe Marinesku. A teraz e, prejdeme k správe Barbara Matera. Prvý rečník je pán Rode. Máte slovo. Øh, <laughs> Ďakujem. Ja som nevedel, že môžem vysvetliť hlasovanie, takže budem stručný. Ide o to, že naša liberálna strana v Dánsku je proti tomuto globalizačnému fondu, ale keď je sa príjme, keď je prijatý a keď sa už položili žiadosti z konkrétnych krajín, a keď sú tieto požiadavky spojené, splnené, tak e, musíme samozrejme toto schváliť a preto sme hlasovali za teraz pani Sinclair. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovala som proti obom správam Matera o mobilizácii pre fondu pre prispôsobenie sa globalizácii pre Českú republiku a Poľsko. Nie preto, e, že e, mám nejaké riešenie, ale Veľmi ma trápi situácia v mojej vlastnom volebnom obvode a príspevok 48 miliard e, eur, ktoré, e, miliónov eur, ktoré Spojené kráľovstvo každý deň platí EÚ. E, dovolte mi ešte vysvetliť situáciu vo West Midlands. Máme najvyššiu, nezamestn- najväčšiu nezamestnanosť, decimovaný priemysel, a e, vlastne vytvorenie pracovných miest na Slovensku stálo naše pracovné miesta. My sme o ne prišli. Spojené kráľovstvo malo bolo vlastne značkou e, európskeho rozšírenia. A teraz e, sú vyššie náklady na verejné služby, napríklad e, ďalšie výdavky, ktoré e, sú spojené e, s mojím volebným obvodom, e, sú e, detské prídavky na deti vo východnej Európy. Deti, ľudia, ktorí prichádzajú pracovať do mojej krajiny, požadujú tieto, tieto prídavky. Tieto by sa mali vynakladať na verejné služby u nás a nemali by sa vynakladať takýmto spôsobom. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Rád som podporil e, tento návrh e, Barbary a chcel by som ukázať moju podporu tiež pracovníkom v Českej republike a v Poľsku. Je mi ľúto, keď e, toto počúvam a počúvam, že e, pracovníci alebo zamestnanci tam majú zlú náladu, pretože budú predmetom toho, čo sa stalo v mojej e, vlastnej, e, v mojom vlastnom volebnom obvode. Výsledkom toho bolo, že prostriedky, väčšina z nich sa vrátila do EÚ. Ja by som navrhoval, aby v prípade, že sú tam nejaké zostatky, členské krajiny by mali mať možnosť predložiť návrh komisii o tom, ako lepšie, čo najlepšie využiť tieto prostriedky pracovníci, ktorí momentálne sú nezamestnaní, e, to by zlepšilo ich situáciu a zlepšilo by to situáciu a imič EÚ. Ďakujem. To je koniec vysvetlenia hlasovania k správe Matra. Teraz tu máme správu Svensen. Pán Rodel, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Násilie voči ženám je téma a problém, ktorý existuje na celom svete. A samozrejme, že sa musíme k tomu vyjadriť aj ako človek aj ako Európan. My musíme prijať voči tomu stanovisko na európskej úrovni. Ja by som si želal, aby výbor pre ženy tu na parlamente nevytváral taký dlhý zoznam želaní. Hovorí sa o mnohých e, iniciatívach, ale ja myslím, že by sme mali byť viac E, zacielený a povedať, ktoré iniciatívy má prebrať EÚ, na čo sa treba koncentrovať. Myslím si, že keby sme to dobre urobili a určili priority, mali by sme príraznú silu. Pomohlo by to ženám, zvyšilo by to dôveryhodnosť iniciatív navrhnutých parlamentom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem a teraz pani Kotocobil. Ďakujem. Násilie proti žen- na ženách nie je súkromná vec, to je trestný čin, ktorý treba trestne stíhať. Musíme prelomiť ticho. Rešpektovanie kultúry a náboženstva je dôležité, ale nikdy nemá byť e, ospravedlnením vraždsti, e, e, mrzačenia genitálií, nútených sobášov a podobne tu nás sa uvádza nový politický rámec, ktorý by posilnil boj proti násiliu páchanom na ženách. A ja vyzývam komisiu, aby prišla so stratégiou a konkrétnymi návrhmi. Hlasovala som za túto správu, pretože som presvedčená, že musíme spojiť svoje sily e, naprieč politického spektra, aby sme bojovali proti všetkým formám násilia voči ženám Zásady sú v poriadku v tejto správe, ale treba prijať e, na vnútroštátnej úrovni súdne právne opatrenia a to robíme my vo Švedsku. Napríklad moja politická strana pripravuje konkrétne akcie a zvyšuje povedomie nielen, aby ochránila ženy, ale aby ich aj zmocnila, aby vybudovala kur kultúru rešpektu, úcty voči ženám. Ja som začala sociálnu kampaň v médiách na túto tému a každý sa môže ku mne pridať. A teraz pani Kosta Siri. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu. A ako už povedali ďalší kolegovia, Týmto sa zavezujeme tomu, že zabezpečíme, že sa rešpektuje európska úroveň rámec. Vítam oznámenie o spustení stratégie a akčného plánu proti, e, o násilí na ženách v roku 2011. Je to komplexný prístup k tomu, aby sme zabránili násiliu v rodine proti ženám, mrzačenie genitálií a podobne Napríklad porušovanie práv, ľudských práv žien na pracovisku, keď sa chcú stať matkami alebo keď sú pracujúce matky. Potom e, máme smernicu o obchodovaní s ľudskými bytostiami a ja myslím, že po tejto smernici by bolo dobré, aby sme mali aj smernicu podľa Lisabonskej zmluvy, ako aj podľa štokholmského programu Ďakujem, pán predseda. Akékoľvek násilie páchané na ženách treba odstrániť a kým to nedosiahneme, nemôžem povedať, že máme modernú demokratickú spoločnosť. Európsky parlament znovu opozorňuje na túto brutálnu tému, ktorá zostáva veľmi prítomnou pregnantou. Vidíme, že násilie páchané na ženách eh, je niečo, čo sprevádza ženy celý život ženy medzi vekom 15 až 44 sú um, ženy, kde je násilie prvou príčinou úmrtia. Musíme byť neustále mobilizovaní, aby sme dosiahli vytvoriť, mohli vytvoriť e, všeobjímajúci právny nástroj, ktorý by chránil ženy. A to by bol silný signál, ktorý by sme vyslali a síce, že toto smrteľné násilie už netolerujeme, pani Dvov. Ďakujem, pán predseda. Násilie na ženách je priamým dôsledkom diskriminácie a preto potrebujeme integrálnu politiku, e, ktorá sa bude všeobec e, predovšetkým venovať týraným ženám a deťom. E, potrebujeme im poskytnúť bezplatné právne poradenstvo, útočiska, kde sa môžu naďalej realizovať ochranu a vzdelávanie pre e, zdravotnícky ako aj policajný personál. E, potrebujeme tiež zbierať údaje o tom, aby sme e, poznali reálny rozsah problému a preto mohli aplikovať na európskej úrovni potrebné opatrenia. Ďakujem. Pán Van Hekka na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa zdržal v hlasovaní a chcel by som to vysvetliť tak, že tiež považujem násilie na ženách za šokujúce a neakceptovateľné, ale zdržal som sa preto, pretože som názoru, že táto správa e, zachádza za princíp subsidiarity. Ja nemyslím si, že vytvorením e, väčšej byrokracie e, niečo dosiahneme. Myslím si, že e, tiež e, nie je tu politická korektnosť, respektíve, že zachádzame príliš ďaleko v politickej korektnosti. E, nepoužíva sa tu napríklad vôbec slovo islám, hoci ten zastáva veľmi zastarané hodnoty a spôsobuje veľké násilie na ženách. Musíme veci pomenovať pravým menom a musíme povedať, že islám je nepriateľom. Pani Záborská.

vyplýva to aj z predloženej správy len treba pozorne čítať. ďakujem pekne. <clears throat> ďakujem znovu pán predseda za slovo. Hlasovala som proti správe Svensson. Samozrejme, že absol som absolútne proti násiliu, hlavne proti násiliu na ženách ale hlasovala som proti tejto správe preto, lebo ako kolegyňa pred chvíľou povedala, je to niečo, čo nás privádza naspäť do roku 1970, pokiaľ ide o politickú korektnosť, je to veľmi naivné. Ehm, sú to ako keby sme si znovu prehrávali práva z 80. rokov, aj e, ten um, kriminálny charakter je to téma, s ktorou všetci súhlasia, ako, vš- ako je strašné toto násilie na ženách, o tom, ako je to, um, aký to má kriminálny charakter a to sa rozširuje na viaceré obdobia. A ja som sa hambila za EÚ, že si vybrala takúto tému, hoci je to správa z vlastnej iniciatívy, pretože túto všetko začína. No, to je hamba. Čo my potrebujeme sú skutočné kroky proti násiliu na ženách na úrovni členských krajín. Takže prestaňme toto využívať ako tému. Ďakujem. Tým sa dostávame ku koncu vysvetlenia hlasovania a schôdza pokračuje o tretej. Ďakujem.